Hlasovanie sa uskutoční po, celkovej, po konci celkovej rozpravy. A teraz podľa programu tu máme Barmu a najprv dostane autorka pani de Kaiser. Merci, monsieur. Ďakujem, vážený pán predseda. Situácia v Barme sa naďalej zhoršuje. Ešte je potrebné pripomenúť e, zneužitia obyvateľstva zo strany vlády, opätovné uzavretie bez súdu laureátky Sacharovovej ceny a takisto podvodné e, voľby. Barmská vláda sa zaviazala k prechodu k demokracii v siedmých fázach, na základe čoho teda by malo dôjsť k slobodným voľbám. Ak dôjde k takýmto voľbám e, e, v súlade s ústavou, ktorú e, vytvorila E, vojenská chunta, tak sa zlegitimuje vojenský režim a vojaci dostanú 25 e, kresiel v parlamente. Medzinárodné organizácie vrátane Číny, Indie a Ruska naďalej e, ich vyzývame, aby spoločne sme s nimi vyvíjali úsilie na barmskú vládu, aby sa prestalo s porušovaním ľudských práv a aby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 my, ako ani obyvateľia e, barmi neočakávajú, že tieto voľby sa uskutočia demokratickým a ferovým spôsobom a že budú znamenať skutočnú zmenu. Barmský režim to je veľký problém, ktorý sa snažíme riešiť roky a dochádza tam mnohým prípadom porušovania ľudských práv. Toto sa tam deje každý deň a jednoducho nemôžeme povedať občanom, ako, ako to majú zastaviť. Jediné, čo je možné, to je riešiť cez voľby. Čo sa týka susedných krajín, to sú krajiny, ktoré financovali vo veľkom ten režim, to je Čína, Rusko, potom sú to veľkí aktéry ako USA, OSN a Európska únia. Toto je tá skupina partnerov, ktorí môžu priviesť zmenu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Veržiana dve minúty. Barma od roku 1962 má e, vojenský režim a posledný e, demokraticky zvolený poslanec bol v roku 1990, ale všetci boli nútení podať demisiu. Je tam viac ako 2000 e, politických väzňov a E, takisto veľa e, buddhistických mníchov, ktorí sa zúčastnili mierových demonštrácií v roku 2008. Stále sú vo vezení stovky e, miliónov barmských migrantov žije v okolitých krajinách vo veľmi prekérnych podmienkach a takisto sú vydaní na pospas prevádzačom a obchodu s ľuďmi. Veľa ľudí bolo premiestnených proti vôli takejto situácii sú novinári obzvlášť ohrození. Minimálne 14 novinárov je dnes vo vezení. A teraz chcem e, pripomenúť Lala Win, mladú 25-ročnú novinárku, ktorá bola odsúdená na 27 rokov väzenia za ilegálny prevoz e, a použitie motorky, pretože chcela ísť ilegálne do buddhistického kláštora ako pani de Kaiser a ja si myslím, že e, táto vláda sa chce legitimizovať. My musíme byť len skeptickí, pokiaľ ide o výsledky. Dnes opätovne energicky odsudzujeme systematické porušovanie ľudských práv v Barme, vyzývame Barmu na dialog a vyzývame k ukončeniu prenasledovania a e, verbovania detí do vojny. Prosíme čínsku, indickú a ruskú vládu, aby využili svoj vplyv. Pani komisárka, ja vás žiadam, aby ste sa stali našou hovorkyňou v Rade a v komisii, aby Európska únia udržala reštriktívne opatrenia voči režimu v Barme, lebo lebo okrem demokracie nebudeme mať možnosť podporovať tam demokraciu. Žiadame vyhodnotenie efektívnosti prijatých opatrení a chceme, aby sa urobilo všetko preto, prerušená rečnička. Ďakujem pekne, teraz pán kolega Tanok, eh, pán predseda, už som stratil prehľad eh, za tie roky. Koľkokrát sme v tejto snemovni rokovali o závažnej situácii v Barme? E, keď máme v snahe zmierniť svoju retoriku voči chunte, musíme sa pozrieť iba na svoj vlastný parlament a spomenúť si, prečo musíme zachovať ten tlak na generálov. Odvolávam sa na Aung San Suu Kyi, ktorá je vedúcou opozície a laureátkou Nobelovej ceny, ktorá hovorila v, Bruseli aj v Štrasburgu v Európskom parlamente my môžeme skutočne robiť len to, že musíme bojovať za jej e, cieľa, musíme sa snažiť dosieliť e, demokratickú zmenu v Barme. Okrem toho je tam aj menšina Ningiatov, ktorí vedú ambicióznu kampaň. Mnohí z nich museli opustiť svoje domovy e, a odísť do Bangladeša my rokujeme o zlepšení situácie, ale to im nepomáha, pretože my musíme odsúdiť eh, akýmkoľvek eh, spôsobom možným takéto postupy kdekoľvek na svete. Ďakujem. Danke, Ďakujem pekne. Teraz eh, pán kolega Romváru ide na dve minúty. Ďakujem. Pred niekoľkými mesiacmi som mal príležitosť navštíviť hranicu medzi Tajskou a Barmou. Niektorí z tisícov utečencov tam čakajú teraz na možnosť návratu domov a v niektorých prípadoch len čakajú na prežitie ďalšieho dňa. V takýchto chvíľach som sa stretol aj s predstaviteľmi opozície, napríklad Ligy za demokraciu, E, Aung San Suu Kyi je líderkou a je teda zároveň nositeľkou Sacharovovej ceny. Musíme sa veľmi pozorne a opatrne pozerať na túto situáciu a nemôžeme podporiť voľby, ktoré vychádzajú z revízie ústavy, ktorú urobila junta, lebo porušujú jasne základné ľudské práva z hľadiska e, demokracie a ďalších ľudských práv. Jednoducho je to veľké nebezpečenstvo pre zmeny a pre demokratické reformy v tejto krajine. Je pravdou, že došlo k istej zmene. Je pravdou, že v roku 2009 došlo k oslobodeniu stoviek väzňov, pričom iba veľmi málo z nich bolo politických väzňov. Hlavným problémom je, že tam je viac ako 2000 politických väzňov a väzenkyň a v tomto kontexte je nemožné považovať tieto voľby za slobodné, spravodlivé a demokratické. A preto je dôležité pripomenúť, aby sme si spomenuli, že e, na voľby musí byť adekvátny vnútorný kontext a že akákoľvek zmena, pozitívna zmena bude vítaná, ale je potrebné, aby ľudia boli oslobodení, treba, aby utečenci mali garancie návratu a preto vyzývam komisiu, že je veľmi e, znepokojujúca redukcia rozpočtu e, práve do, do tejto časti sveta pre týchto utečencov. Hovoríme o 100 tisícoch ľudí, ktorí nás žiadajú o spoluprácu a pomoc. A preto by som chcel požiadať, aby sa tieto zdroje neznížili. Ďakujem pekne. Teraz budú vystupovať jednotliví poslanci v mene politických skupín, najskôr kolega Mann Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Situácia ľudských práv na Barme sa dramaticky zhoršila. Politické represálie a vojenské a sexuálne formy násilia detí, ktoré sú neustále využívaní ako vojaci, 2000 politických zajacov, e, údajne prvé slobodné voľby na jeseň tohto roka e, sú e, istou nádejou. Avšak opozícia ich bojkotuje. Viac ako 200 tisíc e, utečencov žije v utečenských táboroch. Mnohí museli odísť do susedného Bangladeša a tam sú prenasledovaní. Chcem oceniť ochotu bangladešskej vlády prijať našu delegáciu pre južnú, juhovýchodnú Áziu. Zajtra e, letíme do Dakaru a v Coxbazare a v Bandarabare. V týchto regiónoch sa budeme informovať. Už teraz je jasné, že je potrebné poskytnúť týmto ľuďom medzinárodnú ochranu iba na to, aby prežili. Európska únia musí byť dôsledná, musí odmietnúť postupy na barme, až kým sa nedosiahnu pokroky v demokracii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Mann. A teraz jedna minúta. Kolega Paleckis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedal pán kolega Tanok, a ja by som chcel uviesť v, tomto veľko, v tejto veľkej miestnosti, ktorá je bohužiaľ takmer prázdna, že už sme viackrát hovorili o veľmi znepokojí situácii s ľudskými právami e, v Barme. Dúfam, že po dnešnej rozprave hlas Európskeho parlamentu a Európskej únie bude mať väčšiu váhu. Prečo? Pretože teraz poprvýkrát Hovoríme o závažných problémoch ľudských práv e, počas trvania e, e, Lisabonskej zmluvy, keď máme už aj vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku pani Eštenovú. Európska únia má teraz účinné možnosti žiadať zlepšenie situácie, či už v Barme alebo iných krajinách, kde sa porušuje ľudské práva. Som presvedčené, presvedčení, že dosiahneme politický výsledok v Barme v tom prípade, ako sa spojíme s veľkými krajinami ako Čína, alebo Ruska, alebo Spojené štáty. Ďakujem pekne. A teraz pán kolega Poleba, jedna eh, minúta. Vážený pán predseda, výzvy voči eh, eh, výzvy medzinárodnej spoločenstva po dodržovaní ľudských práv nemajú žiadny účinok. Existujú stovky politických väzňov armáda e, zaistuje, múči a zabíja predstaviteľov e, opozície a vedúca predstaviteľka opozície je stále pod domácim väzením. V domácom väzení bola opätovne e, odsudená na trojročné zbavenie slobody s tým, aby jej zabranili E, účast vo voľbách, tak tiež sa prenasledujú etnické a náboženské menšiny. Napríklad kresťania zvyčajne sa e, vyhaňajú preč a e, hľadajú útočisko v Tajsku. V súčasnosti tajské úrady chcú vyhostiť 4 tisíc takýchto utečencov. Myslím si, že povinnosťou parlamentu je volať po právach menšin vratne menšin. Ďakujem pekne. A teraz pani kolegyne Korhola. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Um, sú na svete e, krajiny, ktoré porušujú ľudské práva. Barma je jednou z nich. E, my sme vypracovali e, v uznesení, spomíname tam niektoré detaily postupov na darme. Dúfame, že je jasné, že Cieľom tohto uznesenia je dokázať, že veľmi pozorne sledujeme dianie na Barme. E, chceme poďakovať aj Thajsku, ktoré chce zrušiť e, svoj zámer vrátiť utečencov späť do Barmy. E, nedávno v Thajsku bolo zverejnený takýto zámer. Týmto utečencom hrozia nútené práce a rôzne iné násilné činy a preto utekajú z krajín, z ktorých utekajú Rokovali sme s organizáciami na ochranu ľudských práv minulý víkend práve o tejto operácii vrátenia utečencov. Dúfam, že spolupráca na medzinárodnej úrovni pomôže eh, v tomto úsilí Thajska a zlepšíme situáciu týchto utečencov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Tarabela na jednu minútu. Pán predsedajúci, pani komisárka, Birma je v strede záujmu uznesenia Európskeho parlamentu ohľadne porušovania ľudských práv. Opäť odsudzujeme situáciu v krajine, ktorá sa nezlepšila, lebo občania sú stále, je s nimi zle zaobchádzané. Ukázalo sa, že kým v iných krajinách došlo k istému vývoju, v Barme sa porušujú naďalej ľudské práva e, Emblematický líder, emblematická líderka opozícia je v domácom väzení, vojaci stále majú moc, ehm, e, protestujúci sú vo väzení, my si preto želáme, aby budúce voľby sa mohli konať slobodne, aby opozičné strany mali prístup k týmto voľbám, aby ľudia mali právo kandidovať. Želáme si, aby tam boli pozorovatelia, ktorí by potvrdili, že naozaj boli slobodné a aby tam nedochádzalo k ilegálnym pokusom o legitimizáciu vojenskej chunty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz jedna minútu pani kolegyňa Makovej. The military junta has ruled the country. Vojenská e, junta e, e, spácha závažné porušenie ľudských práv. Ako volená predstaviteľka ľudu volám po voľných spravodlivých voľbách v roku 2010, aby sa ustanovila legitímna vláda podľa súčasnej požiadavky minimálne 25 v parlamente musia byť zastup obklopený armádou. E, je to mimo akýchkoľvek rozumných predstav o legitímnej vláde. Po druhé, e, konštatujem, že e, vláda predstavená vojenskou huntou podpísala dohovor OSN proti korupcii v roku 2005, avšak neratifikovala tento dohovor. Avšak ratifikáciu môžeme považať iba za prvý krok. Kľúčom je e, mm, implementácia pri boji proti korupcii, pretože korupcia e, nesie za sebou chudobu a beztresnosť. Ďakujem pekne. A teraz pani kolega Geringer. Ďakujem, pán predseda. Ak Barma sa rozhodne, že bude E, poprvýkrát e, počas 20 rokov usporadovať voľby. To bude krokom smerom dopredu, pokiaľ títo voľby budú spravodlivé. E, voľby musia byť predovšetkým všeobecné a všetci občania vrátane Ansan Suki by sa mali mať možnosť zúčastniť volieb, takiež aj 2000 politických väzňov. Po druhé, voľby musí byť otvorené pre niekoľko eh, miliónov eh, obyvateľov v Barmy, ktorí utekli do susedných štátov. Musia mať eh, možnosť hlasovať a napokon hm, predstaviteľe armády by nemali mať zaručených 25 miest v parlamente, pretože to by deformovala samotné voľby. Taktiež voľby musí byť tajné a pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov a masovo-komunikačných prostriedkov. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, podľa nás by mali sme naďalej uplatňovať restriktívne opatrenia podľa bodu 16 uznesenie. Ďakujem pekne. A teraz postup catch the eye. Takže jedna minúta, kolega a katonai junta two thousand and ten folyamán szabad demokratikus Ďakujem pekne. V roku 2010 sa chystajú slobodné voľby na Barme. Je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo a Európska únia vyvíjali tlak aj naďalej, aby demokratický e, zlom skutočne nastal. Musíme zabezpečiť, aby e, všetky väčšiny, e, pardon, menšiny na Barme mali možnosť účastniť sa volieb a je potrebné ukončiť všetky etnické konflikty, ktoré pretrvávajú v tejto krajine. Čo sa týka menšín, um, možno Čína by mohla v tomto smere tiež zasiahnuť, najmä v prípade Ujgurov a Tibetanov. Európska únia dokáže vyvíjať tlak na takúto krajinu iba vtedy, keď sa bude v rámci EÚ dodržiavať všetko to, čo žiadame. Ak budú v Európskej únii jazykové zákony, ja nemám tým na mysli iba Slovensko, ktoré zachovávajú kolektívnu vinu, tak e, dovtedy bude pretrvávať e, potláčanie práv menšín a nemôžeme dôsledne obhávať ich práva. Ďakujem pekne. Teraz e, pán kolega Mülcer na jednu minútu. E, Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, e, vojenská chunta na Barme spôsobila výrazné zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a dochádza k brutálnym násilným zákrokom voči príslušníkom etnických skupín, národnostných menšín. Je tam mnoho politických zajacov, dochádza k nespravodlivým procesom odlečeniam, únosom ľudí. Toto všetko je na bežnom dennom poriadku Zdá sa, že na jeseň, kedy by mali prebehnúť slobodné voľby údajne, e, sa situácia vôbec nezlepší. Európske delegácie a naše uznesenia vôbec nepomôžu, pretože je potrebné skutočne reálne politicky zasiahnuť, e, využiť konkrétne opatrenia, vyviať tlak na Čínu, na Indiu, na Rusko, tak, aby využili tieto krajiny svoj politický potenciál voči barmskej vláde a aby sa snažili zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a aj susedné štáty by sme tiež mali vyzvať, aby zasiahli, aby vyvíjali tlak na Barmu zlepšiť situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ešte na záver, pán kolega Preda na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, pred časom ľudia hovorili, že Barma už bola predmetom viacerých uznesení, ale my musíme o Barme neustále hovoriť, pretože to je jedna z krajín, kde existuje najväčší útlak. Je to krajina, kde sa systematicky porušujú ľudské práva. Je to jedna z hlavných charakteristík každodenného života v tejto krajine. Zatýkania v mieste bydliska, e, svojvoľné zatýkania, tie sú na dennom poriadku. Vieme, že opozícia je prenasledovaná, že buddhistickí mnísi sú prenasledovaní. My musíme brať do úvahy e, to, čo sa bude v Barme diať v budúcich mesiacoch. Pre, treba k tomu konzultovať všetky politické strany, aby sa mohli konať správne by inak zostane pri moci vojenská chunta. Ďakujem. A záverom pani komisárka Redingova v mene komisie. Nech sa páči. President. Vážne pán predseda, ako jasne zdôrazňovali pani poslanci, E, v Barme pokračujú veľmi závažné porušenie ľudských práv. Vojenská vláda nereaguje na medzinárodné výzvy, aby e, skoncovala s porušením ľudských práv a neprepustila politických väzňov e, vrátane Am Yang Suki. Zväčšuje sa tlak na predstaviteľov menšiny a vyhaňajú sa z krajiny a dochádza k ďalšiemu zhoršovaniu socioekonomických E, podmienok a 80 obyvateľov, ktorí žijú e, na vidiku, e, čelia veľmi závažným problémom v oblasti polnospodárskej výroby a potravín. Európska únie niekoľkokrát vystúpila s deklaráciami, kde odsudzovala takéto porušenie ľudských práv. Európska únie taktiež posilnila a zostrila sankcie. Súbežne sme vyviali tlak na susedné štáty, na Áziu, Čínu, Indiu, aby Eh, aj oni využili diplomatické tlaky. Niektoré z nich tak aj učinili. Okrem toho, Európska únie dôrazne podporuje snahu z OSN. Všetky títo opatrenia spôsobujú komplikácie pre vojenskú vládu, avšak nedokázali zmeniť eh, správanie sa tejto vlády. V súčasnosti vojenská vláda prislúbila eh, usporiadanie volieb v roku 2010, čo by malo byť krokom k postupnému uvoľneniu vlády. Môžeme iba posudzovať títo voľby, keď bude zverejnený zákon o voľbách a keď zistíme, či existujú jasné a spravodlivé mechanizmy hlasovania. Medzi tým Európska únia je pripravená rokovať so súčasnou vládou a presvedčať vládu, aby využila príležitosť týchto volieb, aby zmenila situáciu a e, začala alebo otvorila novú fázu v dejinách Barmy. Chcela by som eh, dať jasne na vedomie, že Európska únie eh, v žiadnom prípade nechce izolovať Barmu. Sme eh, najväčšími darcami, pokiaľ ide o humanitnú pomoc a ostatné druhy pomoci. Gro našej pomoci ide na vidiek, najmä do delty, ktorá sa stále z, sa snaží pozvychať po cyklóne Nalgie. Taktiež pomoc e, poskytuje sa pozdĺž hranici s Tajskom. Treba vedieť, že správa e, špeciálneho spravodajcu OSN veľmi jasne uvádza e, skutočnosti a podporujeme špeciálneho spravodajcu OSN a sme pripravení mu byť nápomocní. Taktiež sme si vedomi, že priame aktivity v oblasti ľudských práv e, v Barme sú sotva možné. Napríklad nás nepozvali alebo nepozvú na e, pozorovanie týchto volieb. To znamená, že musíme uplatňovať nepriame opatrenia a preto ľudské práva sú súčasťou všetkých našich programov pomoci, aby sme e, podporili naše vlády ľudské práva, rozvoje dialog, potrebujeme mať a vyslať jasný signál a dnes e, parlament prichádza s jasným signálom a som presvedčená, že si ho vypočujú. Som tiež presvedčená, že nemali by sme dozvať svoju úlohu e, pripomínať e, Mianmaru e, e, e, povinnosti, svoje povinnosti susedným štátom. Mali by sme my byť odhodlení, mali by sme sa priamo e, angažovať v otázkach ľudských práv a, a budeme tak konať. Ďakujem pekne, pani komisárka. A záverom e, dostali sme e, e, budeme teraz rokovať, teda, prepačte, hlasovať po ukončení rozprávy, teda teraz. Najprv ohľadom Venezuely. Nemáme žiadne pozmenujúce návrhy a Máme spoločnú eh, rezolúciu eh,